Dobré popoludne prajem, dámy a páni. Usadte sa, prosím. Welcome to the constitutive meeting of the Committee on Development. Vítajte na konštitutívnom zhromaždení Výboru pre rozvoj. Podľa pravidla 14.1 rokovacieho poriadku ja som dočasný predseda budem predsedať tomuto výboru, kým sa nezvolí skutočný predseda. Rád by som pozdravil priateľov, ktorých znovu zvolili do parlamentu, s ktorými sme spolupracovali za mnohé roky a ktorí tu boli počas predchádzajúceho volebného obdobia, obdobia a úprimne vítam tých, ktorí sú v tomto výbore poprvý raz. Je to veľmi zaujímavý výbor, my tu zlepšujeme, alebo snažíme sa zlepšiť životy ľudí, ktorí často žijú ďaleko odtiaľto a ktorí by bez našej pomoci možno neprežili, alebo by možno boli chorí alebo hladní. Všetko, čo robíme, má v sebe zabudovaný, pozoruhodný pocit satisfakcie, keď sa nám to podarí. A preto si myslím, že kolegovia, ktorí budú pracovať v tomto výbore, pre nich to bude veľmi zaujímavá práca. Máme iba obmedzený čas na konštituovanie nášho výboru, preto začníme. Vyhlasujem stretnutie za začaté otvorené, začneme voľbou predsedu a potom štyroch podpredsedov v súlade s pravidlom 204 rokovacieho poriadku. Najprv zvolíme predsedu alebo predsedničku a potom bude nasledovať voľba štyroch podpredsedov. Z politických skupín som dostal zoznamy mien náhradníkov, ktorí budú sa zúčastňovať na voľbe v hlasovaní. Pán Diaz de Mera, pán Jimnes Beckeril za EPP, pán Kosov a pán Ščopolin za EPP, pán Hes nahrádza pána Steras EPP a pán Rubich nahradza pán, pána Predu, takisto z EPP. Pani Toj je tu na miesto pani Sismar Evans, SAD, Linda McEwen, je vo vlaku Eurostar, meška, dúfajme, že sa sem dostane na čas, uvidíme. Pani Van Hepp nahradza Ali Liec, skupina SAD, pán Prinsky nahradza pána Enrika Guerrera z SAD, pán Mansko, nahradza Pedra Silvu Perera, skupina SAD, pán Luk nahradza pána Karského z ECR, pani Lozing nahradza pána, pána Krysokonesa z GUE. Ak ešte sú ďalšie zmeny v týchto zoznamoch, ktoré politické skupiny predložili, poprosím vás, aby ste ich oznámili teraz, kým sa... Za... So, let's proceed to elect... Pokračujeme, začneme voliť predsedov, predsedu a podpredsedov. Máme kvórum? Je to štvrtina prítomných členov, to znamená 7. Aby sme mohli naozaj hlasovať, musia byť prítomní, musí byť prítomná štvrtina členov výboru a je tu dnes viac ako štvrtina, preto poprosím o ďalší krok nominácie na predsedu. Yes. On behalf of my v mene mojej skupiny socialistov a demokratov navrhujem Lindu McEwen ako predsedničku tohto výboru. Linda pracuje v tomto výbore. Linda pracuje ako europoslankyňa vyše 15 rokov, zaoberala sa mnohými zložitými témami, ako sú klimatické zmeny, environmentálne záležitosti, ľudské práva, obchod, vzdelávanie v rozvinutých krajín, v rozvíjajúcich sa krajinách, preukázala schopnosť spolupracovať s ostatnými europoslancami v parlamente a určite tomu tak bude aj naďalej, ak bude v role predsedničky. Áno, pani Linda McEwan, hovorí predseda. Ešte nejaké ďalšie politické skupiny by si želali navrhnúť ďalších kandidátov? Ak tomu tak nie je, tak v mene McEwan Vy tvrdíte, že bola teda nominovaná, áno? Za ňu súhlasíte? S nomináciou? Dostal som mandát od Lindy povedať v jej mene, že prijíma nomináciu a vyplnila vyhlásenie o finančných záujmoch, je plnoprávnou členkou výboru DV, nie len náhradničkou, ale členkou a prijíma nomináciu na post predsedničky výboru DV. Predseda hovorí, keďže máme iba jednu kandidátku na post predsedničky, navrhujem, aby sme zvolili pani Lindu McEwen aklamačne. Thank you, colleague. Ďakujem vám, kolegyňa a kolegovia. Pani Linda McEwen je eh, predsedničkou tohto výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu a chcem jej srdečne poblahoželať týmto e, spôsobom a samozrejme aj osobne, keď ju stretneme. Zatiaľ tu nie je. Nevyzvem ju teda, aby sa ujala slova, ale budeme pokračovať voľbou podpredsedu. mená náhradníkov, ktorí sa budú zúčastňovať e, hlasovania. Ja už som to raz e, povedal, takže to netreba čítať znova. Pristúpime k voľbe podpredsedov jeden po druhom. Začneme prvým podpredsedom. Chcem teda e, požiadať o nominácie na prvého podpredsedu. Pán Velc, prosím. Je It's Áno. Ďakujem. V mene EPP navrhujem za prvého podpredsedu pána Morisa Bogu. Ďakujem vám. Moris, chcete sa vyjadriť? E, súhlasíte s nomináciou? Áno. Ako e, kandidát musíte byť plnoprávnym členom tohto výboru a museli ste podpísať vyhlásenie o finančných záujmov o finančných záujmoch. Splnili ste tieto podmienky? Áno. V tom prípade máme len jedného kandidáta na prvého podpredsedu tohto výboru a navrhujem, aby sme pána Bangu e, zvolili aklamačne.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 Prepačte, že prichádzam na poslednú chvíľu, ale ehm, možno ani neviete, ale Eurostar skutočne sa veľmi zdržal. Mnoho ehm, mojich ehm, britských kolegov takisto prišlo neskoro. Ja som veľmi rada, že ste ma zvolili za predsedničku tohto výboru. Máme pred sebou v nasledujúcich rokoch veľa práce. Máme ciele milénia roku 2015, potom na budúci rok rok rozvoja teším sa na, spolu, na stretnutia s vami a na spoluprácu. Ale dnes nie je čas na prejavy, ale na prácu. Musíme zvoliť ďalších podpredsedov, takže pristúpime k ďalšiemu hlasovaniu a k nomináciám na druhého podpredsedu tohto výboru. Môžem teda požiadať o nominácie. Áno, Ďakujem, pán Görens. Ďakujem, pani predsednička. Ja vám chcem tiež zablahoželať k zvoleniu do funkcie predsedničky nášho výboru. Aby som bol efektívny, navrhujem v mene ALDE nášho kandidáta na podpredsedu. Does any other political group Ďakujem vám. Má ďalšia nejaká politická skupina ďalšiu nomináciu? Pán Böjnen, áno. E, akceptujete túto nomináciu? Áno, príjmam. Chcem e, vám pripomenúť, že ako kandidát musíte byť plnoprávnym členom tohto výberu, výboru a predpokladá sa, že ste vyplnili a podpísali vyhlásenie o finančných záujmoch. Splnili ste tieto podmienky? Áno. Ďakujem vám. V tomto prípade, keďže máme len jedného kandidáta na druhého podpredsedu tohto výboru, môžem navrhnúť, aby sme pána Vojnena e, zvolili aklamačne? Áno. Chcem e, požiadať pána Vojnena, aby e, sa prišiel posadiť za predsednícky stôl. Okay. We now move to the election of the third vice a teraz e, pristúpime k voľbu tretieho podpredsedu tohto výboru. E, prosím o nominácie. V mene GUE NGL navrhujem e, pána Kostasa Kristogonosa e, ako tretieho podpredsedu. Ďakujem vám. Sú ďalšie nominácie od iných politických skupín? Nie sú. Pán Kristos e, pán Konstantinos Krysogonos tu síce dnes nie je, ale písomne potvrdil, že akceptuje túto nomináciu, potvrdil, že splňa podmienky, je plným členom, plnoprávnym členom tohto výboru a vyplnil a podpísal vyhlásenie o finančných záujmoch. Môžeme ho teda zvoliť aklamačne za tretieho podpredsedu, je to pre vás priateľné, takže aj v jeho neprítomnosti ho takto potleskom privítame v predsedníctve. A teraz štvrtý podpredseda tohto výboru, požiadam vás o nominácie. Pán Luka, prosím, za skupinu ECR e, nominujem pána Devu, nieč, De, Nieča Devu. Sú nejaké ďalšie nominácie? Pán Deva je tu? Pán Deva, e, príjmate nomináciu? Áno a splňate podmienky, to znamená, ste plnoprávnym členom výboru a e, vyplnili ste a podpísali vyhlásenie o finančných záujmoch. Máme teda len jedného kandidáta, jednu nomináciu. Môžeme opäť zvoliť tohto kandidáta aklamačne áno. Vítam vás, pán Deva and can i thank him as well for filling in at the beginning and opening this meeting so well and uh, conducting it. And he's been a member for i think two terms of this committee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 at um, three o'clock. We don't know. I haven't got a room yet. And to say to new members... Takže bude to v Štrasburgu uh, e, uh, e, stred, uh, e, dostanete informácie od sekretariátu o nasledujúcich uh, stretnutiach a my ešte neskôr e, schválime potom v priebehu tohto roka aj kalendár na rok 2015. Takže e, súhlasíte s tými e, dátumami zasadnutí, o ktorých sme vás informovali na rok 2014? Nie sú problémy? Dobre. V tom prípade akceptujeme teda tieto dátumy. Prosím, zapíšte si ich do svojich kalendárov. Ďalšie oznámenie sa týka stretnutia 22. júla, o tom som už vlastne hovorila. E, my vám v každom prípade posielame oznámenia o stretnutiach a všetky materiály sú vopred k dispozácii na internete. Ak máte otázky, máme, e, máte k dispozícii náš sekretariat, ten sa vám predstaví postupne, ako budú prebiehať zasadnutia, ale prosím, neváhajte, pýtajte sa, lebo keď ste tu noví, tak často sa veci zdajú zložité, ale je to veľmi jednoduché. Máme tu ľudí zo sekretariátu, a samozrejme e, máte aj svojich kolegov z, politického, z politickej skupiny. Mm, Ďalšie stretnutie teda bude 22. júla. Ďakujem vám za to, že ste na mňa trpezlivo čakali. Teraz už môžeme uzavrieť dnešné rokovanie. Na ďalšom stretnutí budeme mať možnosť, aby sa nám predstavili aj noví kolegovia a začneme s prácu na nasledujúcich 5 rokov. Ďakujem vám.